schôdze. Prvým bodom dnešného programu je predloženie výročnej správy Dvora auditorov za rok 2009. Ako prvý vystúpi a predstaví svoju správu pán predseda účtovného dvora, dvora auditorov, pán Viktor Manuel Silva Caldera. Nech sa páči, pán predseda, máte e, slovo. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, dámy a páni. Je to pre mňa veľká čest mať možnosť dnes sa zúčastniť rozpravy s vami o výročnej správe Dvora auditorov o implementácii rozpočtu 2009, ktorú vám už predložili, ktorú ste dostali už vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Chcel by som sa dotknúť štyroch základných e, posolstiev, ktoré sú v tejto výročnej správe. Prvá vec je, že dvor uzatvára, že účtovníctvo Európskej únie poskytuje no, férovú prezentáciu alebo skutočný a pravdivý pohľad na finančnú pozíciu a výsledky operácií a cash flow. Toto je tretí konzekutívny rok, eh, kedy dvor auditorov